Takže odovzdávam slovo pánovi Diamandurosovi. La ringrazio, signora Presidente. Ďakujem, pani predsednička, za toto pozvanie k vám do výboru. A pokiaľ môžem, budem hovoriť ďalej po anglicky. Vážená pani predsednička, vážení pani poslanci, ďakujem za túto príležitosť predstaviť vám svoju víziu a špirácie na funkciu Európskeho ombudsmana. Môj životopis ktorý som vám dal k dispozícii v 23 jazykoch, hovorí o hlavných prínosoch, ktoré môžem priniesť do tohto úradu. Poprvé, moja profesionálna skúsenosť štátnej, štát, e, štátneho úradníka ako akademik, ktorý založil Národného ombudsmana v Grécku, ako ombudsman za, od apríla 2003. A po druhé, dlhodobé nestranické stanovisko Chcel by som sa verejne poďakovať 25 e, členovského parlamentu z všetkých 27 členských štátov, pardon, 252, ktorí schválili moju kandidatúru do týchto volieb. Som poctený tým, že toľko poslancov zo všetkých politických skún, skupín mi dalo svoju podporu. Som presvedčený o tom, že takáto široká podpora je dôležitá pre zachovanie dôveryhodnosti a legitimnosti európskeho ombudsmana v očiach európskych občanov. Chcel by som na úvod tej podstatnej časti hovoriť o hlavných výsledkoch svojej práce ombudsmana od roku 2005 až do súčasnosti. Môžeme to zhrnúť do takých troch kapitol. Po prvé, posilnená, vylepšená kultúra poskytovania služieb občanov v európskych inštitúciách. Po druhé, efektívnejšia náprava pre občanov v prípade, keď nie sú rešpektované ich práva. A po tretie, lepšia, väčšia transparentnosť. Výsledky boli dosiahnuté cez riešenie sťažností a, iniciatív z vlast- a vyšetrovaní z vlastnej iniciatívy v európskych inštitúciách a orgánoch. Podporoval som najlepšie postupy tým, že som zverejňoval vo svojich výročných správach tie kľúčové prípady, kde som ukazoval, poukazoval na prípady dobrej štátnej správy. Som presvedčený o tom, že komisia vyriešila problém neskorých platieb občan, pre všetkým súvislosti s občanmi a malými podnikmi. Presvedčil som európske inštitúcie a orgány o tom, aby riešili problém problémy, ktoré vyplývali z nadmerných byrokratických žiadostí, ktoré majú dopad na mimovládne organizácie a malé a stredné podniky. Pomohol som Európskemu Európskemu úradu pre nábor a výbor EPSO, aby e, mal lepší proces, ktorý rieši otázky sťažnosti kandidátov. Výsledkom toho bolo roku 2008 to, že e, bolo, sťažnosti o 40, bolo 40 menej sťažností na EPSO v porovnaní s rokom 2007. Presvedčil som Európske inštitúcie a orgány, aby reagovali aj na tie žiadosti občanov, na ktoré predtým neodpovedali, aby zohľadnili názory občanov pri rozhodovaní. Takisto som v praxi presadzoval to, čo som kázal. Snažil som sa ísť dobrým príkladom. Čo sa týka poskytovania služby občanom, predovšetkým som prijal jednoznačnejší formát pre príjmanie rozhodnutí. Zabezpečil som e, školenie právnickej angličtiny pre svojich pracovníkov, aby sa lepšie vedeli dorozumieť mal som asi 200-800 verejných vystúpení v Európskej únie, aby občania vedeli, aké majú právo stiažovať sa a predovšetkým, aké majú práva v rámci európskej legislatívy. Čo sa týka e, rozpočtu, uplatňoval som správne praktiky riadenia rozpočtu, prehodnotil som webovskú, prepracoval som webovskú stránku Európskeho ombudsmana tak, aby bola informatívnejšia, užitočnejšia a prístupnejšia vo všetkých 23 jazykoch. Ročné správy, výročné správy som skrátil. Uh, E, sú hutnejšie, zameranejšie, úprimnejšie, ale takisto aj ich, ich príprava trvá kratšie. Takisto som zlepšil dostupnosť a efektívnosť opravných prostriedkov, ktoré majú občania k dispozícii, ako na úrovni EÚ, tak na úrovni členských štátov. Na úrovni únie som uplatňoval rýchlejšie a flexibilnejšie postupy. Priemerná doba šetrenia je skrátená na 12 mesiacov a väčšina sťažností je vyriešená do 3 mesiacov. E, mám interaktívnu príručku, ktorá pomáha občanom, spoločnosťam, mimovládnym organizáciám, združeniam a iným organizáciám nájsť ten orgán, ktorý je najvhodnejší na to, aby riešili sťažnosť alebo aby im poskytoval tie informácie, ktoré potrebujú. E, ten, tento manuál využilo viac ako 24 tisíc občanov, odkedy bol daný k dispozícii v januári tohto roku. E, dohodol som som sa na memorande o porozumení s Eborom, v rámci čoho banka e, zlepšila svoje opravné prostriedky voči zainteresovaným stranám. Takisto som e, zabezpečil ďalšie preskúmanie kritických pripomienok, posilnil som e, vyšetrovacie právomoci, ktoré mi dal parlament v rámci štatútu ombudsmana v roku 2008. Na úrovni členských štátov som spolupracoval s národnými a regionálnymi ombudsmanmi a výrazne som pole, posilnil kapacitu Európskej siete ombudsmanov a podobných orgánov. Cieľom je poskytovať služby občanom v ich volebnom odvode. Táto spolupráca sa zlepšila aj prostredníctvom vyše stovky informatívnych návštev vo všetkých členských štátoch, kde som sa stretal s občanmi, štátnymi úradníkmi, predstaviteľmi občanskej spoločnosti, občanskej spoločnosti, vlády a tak ďalej. Takisto som zabezpečil prehlásenia všetkých členov e, a informácie o tom, aké služby ponúkajú občanom, ktoré majú problémy s uplatňovaním svojich práv v rámci európskej legislatívy. Posilnil som poradenské služby na úrovni národných a regionálnych ombudsmanov, ktoré kladli dotazy na európske právo a interpretáciu. Tieto informácie z mojej strany mi pomohli presvedčiť členské štáty a vnútroštátnu správu, aby náležite uplatňoval európsku legislatívu. A na záver podporil som a zabezpečil lepšiu kooperáciu medzi ombudsmanmi a Európskou sieťou Solvit. Takisto som zabezpečil transparentnosť tým, že som efektívne riešil množstvo sťažností v rámci nariadenia z roku 2001 ktoré zabezpečuje zásadné práva občanov na prístup k dokumentácii. Tým, že som podpísal memorandum o porozumení s Európskym úradom na ochranu údajov, zabezpečila sa lepšia interpretácia pravidel ochrany osobných údajov. Tým, že som podporoval parlamentnom parlamentným výborom pri rozprave o nariadení v roku 2001 tým, že som rozvíjal kontakty s európskymi e, národnými zástupcami členských štátov. Položil som základ pre budúcu spoluprácu. Celkové sa dá povedať, že sa nám podarilo pomôcť 80 tým, ktorých ma oslovili, či už priamo, alebo tým, že som poskytol informácie o tom, kde, na koho sa majú najlepšie obrátiť, keď ja osobne som nemohol vyšetriť ich stiažnosť. Moje aktivity viedli k tomu, že sa zdvojnásobilo v podstate pokrytie činnosti Európskeho ombudsmana a veľmi, tie vysokoprofilové prípady som riešil v rámci práva na obranu, prezumpciu nevi, nevinný, boj proti e, úniku informácií a boj proti zneužívaniu e, právomoci. Vďaka, podľa, podľa prieskumu verejnej mienky 38 európskych občanov sa obratil na európskeho ombudsmana. Je to veľmi uspokojivé číslo vzhľadom na to, že mandát ombudsmana sa obmedzuje len na inštitúcie a orgány EÚ. Žiadny z tých výsledkov, ktoré sme dosiahli, by sa neboli dali dosiahnuť, keby som nemal podporu parlamentu a keby som nemal úzkú spoluprácu s týmto výborom. Parlament mi zabezpečil potrebné zdroje na to, aby som mohol vykonávať svoju prácu a tento výbor veľmi rýchlo a veľmi korektne riešil otázky, na ktoré som ich upozornil, predovšetkým čo sa týka tých špeciálnych správ, ktoré som považoval za potrebné predložiť. vážená pani predsednička, vážení poslanci Európskej inštitúcie a orgány sú často vnímané ako vzdialené od občanov a ako neosobné, ako byrokracia bez tváre v každom prípade som však istý, presvedčený o tom, že všetci súhlasíme s tým, že zabezpečenie vysokej kvality správnych postupov je nielen na prospech občanov, ale významnou mierou prispieva k riešeniu týchto problémov som hrdý na výsledky, ktoré som dosiahol ako ombudsman doteraz. Zároveň si však uvedomujem, že ešte je toho strašne veľa, čo treba spraviť a musí sa spraviť preto, aby občania boli plne informovaní o svojich právach a o tom, ako najlepšie uplatňovať svoje práva. Z odpovedí EU inštitúcií a orgánov na moje dotazy je zrejme, že tieto inštitúcie už uplatňujú vysokú úroveň správnej praxe. Je to potvrdené aj počtom prípadov nesprávnej administratívy na európskej úrovni, ktorých je veľmi málo. E- Európsky ombudsman predložil parlamentu iba 16 zvláštnych správ počas 14 rokov fungovania. Avšak predsa len je treba stále vylepšovať fungovanie európskych inštitúcií a orgánov, aby sme vytvorili naozaj kultúru poskytovania služieb pre občanov. Takýto cieľ, tomuto cieľu sa dá pomôcť aj s funkciou ombudsmana, ktorý si bude vykonávať svoje funkcie ako nezávislý, nestranný a korektný je to cieľ, ktorý som aktívne a systematicky presadzoval počas rokov, kedy som zastával túto funkciu a zavezujem sa, že naďalej budem usilovne presadzovať tu, tieto princípy, ak budem opätovne zvolený. Ako som povedal už vo svojich písomných odpovediach na otázky, to ste zaslali všetkým kandidátom a ktoré sú uvedené na webovskej stránke voľba Európskeho ombudsmana. E, som presvedčený, že nadchádzajúce roky funkcia ombudsmana má tri priority. A tie sú následovné. Pomôcť zabezpečiť Európskej únii, aby plnila, zabezpečila prínosy občanom, tak ako sú slúbené v Lisabonskej zmluve, ktorá bude realitou od zajtrajška posilnenie kultúry poskytovania služieb občanom zo strany inštitúcií a orgánov Európskej únie a posilnenie efektívnosti funkcie Európskeho ombudsmana. E, dovolte mi rozpracovať tieto myšlienky vo svojich písomných odpovediach. Kľúčovým cieľom všetkých európskych inštitúcií orgánov v nadchádzajúcich rokoch by malo byť zabezpečiť, aby Lisabonská zmluva bola úspešná a tak sme si získali dôveru občanov. Prínos ombudsmana by mal byť v tom, že pomôže zaručiť to, že občania môžu e, užívať svoje právo na dobrú štátnu správu a e, že sa oboznámia za zásadnými, základnými právami, ktorým vyplývajú zo zmluvy, môžu sa obracať na ombudsmana a petičný výbor parlamentu, tak aby mohli náležite využívať svoje práva a dožiadať sa e, nápravy E, vzhľadom na rozvojovanie, prehobovanie kultúry poskytovania služieb európskych inštitúcií a orgánov mám v úmysle aktualizovať kódex dobrej administratívnej správy e, vo svetle najlepších postupov, ktoré sú rozpracované na úrovni ombudsmana, petičného výboru podobných orgánov Európskej únie. Po druhé, e, na základe administratívnej judikatúry Európskeho súdneho dvora a po tretie Lisabonskej zmluvy tak aby sme čo maximálnej možnej miere zabezpečili tento kódex na úrovni EU inštitúcií. E, čo sa týka potenciálu prípravy nových šetrení z vlastnej iniciatívy a zvýšenia efektívnosti inšpekcií, chcem pomôcť e, e, predchádzať zlej správe. E, chcem zabezpečiť e, lepšiu šírenie najlepších postupov a zabezpečenie vzdelávania. Budem intenzívne spolupracovať s európskymi inštitúciami, aby sme hľadali priateľské riešenia na maximálny počet všetkých stiažností. Budem úzko spolupracovať s týmto výborom a parlamentom ako takým, aby sme zabezpečili najkvalitnejšie informácie občanom ohľadom ich práv a toho, ako môžu sa dožadovať nápravy. Navyše navrhujem proaktívnejšie vystupovať v legislatívnom dialogu, zasahovať do verejných diskusí diskusii o navrhovanej legislatíve, e, ktoré sú relevantné pre prácu ombudsmana, ako napríklad reforma nariadenia o prístupe k dokumentáciom, nariadenia o OLAF a o finančných nariadeniach. Vážení členovia, ak ma opätovne zvolíte, navrhujem zaoberať sa konkrétnymi opatreniami na zvýšenie efektívnosti úradu Európskeho ombudsmana. A tie sú takéto. Posilnenie vzťahov medzi národnými inštitúciami ochrany ľudských práv okrem ombudsmanov a podobných orgánov, tak aby sa zabezpečilo šírenie najlepších postupov a dobrá výmena informácií. Chcem ešte efektívnejšie sa obracať na sťažovateľov, tým, že budem organizovať podujatia v členských štátoch, tým, že budem využívať obrovské skúsenosti, ktoré majú pracovníci v úradu Európskeho ombudsmana. Podobne chcem využívať informačné úrady parlamentu, aj zdroje, informačné zdroje, aby som mal lepší dosah k občanom, aby som mohol lepšie spolupracovať e, s členmi Európskej siete ombudsmanov a podobnými orgánmi. Chcem organizovať pravidelné podujatia so zainteresovanými stranami na úrovni Európskej únie, aby sme vytvárali priebežný dialog s médiami, podnikmi a občianskou spoločnosťou. Chcem využívať webovské stránky sociálne, sociálnych sietí, aby som zapájal občanov, parlamentov a poslancov, ktorí už teraz vedú v tejto oblasti a môžu slúžiť ako dobrý model. Chcem posilniť zapojenie Európskej siete ombudsmanov a podobných orgánov pri riešení sťažnosti. A na záver chcem pracovať na tom, aby sa zlepšila vedomostná základňa členov Európskej siete ombudsmanov a podobných orgánov o EU legislatíve a uplatňovaní tejto legislatívy v členských štátoch. Vážená pani predsednička, vážení pani poslanci, zlepšenie kvality správy na prospech občanov bolo v centre mojej prezentácie. Je, tak, je takisto aj v centre mojej práce ako ombudsmana. Ak ma opätovne zvolíte, príjmem strategický plán pre úrad ombudsmana ktorýho leitmotívom bude nasledovné prehlásenie o misii. A tu citujem, Európsky ombudsman sa po, snaží nájsť korektné riešenia sťažnosti voči európskym inštitúciám, podporuje transparentnosť a podporuje e, administratívnu kultúru poskytovania služieb. E, pomáha budovať dôvery cez dialog medzi európskymi občanmi Európskej únie a posilne podporuje najvyššiu úroveň správania sa európskych inštitúcií. Dúfam, že táto kratučká prezentácia, ako aj písomné odpovede na moje otázky, vám poskytli informáciu o tom, ako si predstavujem, ako chcem tieto ciele presadiť v praxi, ako chcem pomôcť Európskej únie dosiahnuť takú správu, ktorá bude mať ľudskú tvár, ktorá bude poskytovať službu občanom. Ďakujem za vašu pozornosť a rád odpoviem na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne, pán Diamandoro kultúra. Ako prvý bude hovoriť pán, pani Bruni, pani Grúny. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem privaktať pána Diamandura. Nechcem opakovať otázky, ktoré už boli položené písomne a kde ste, aby ste nám vlastne zhrnul vaše prezentácie, vaše odpovede vy už máte za sebou niekoľko mandátov a preto by ma zaujímalo, či je niečo, čo ste chceli uskutočniť a sa vám to nepodarilo. My vieme z vášho doterajšieho funkčného obdobia, či máte nejaké ďalšie cele, ktoré by ste chceli realizovať. A zaujímalo by ma, či sa neobávate, že budete mať príliš veľa tých mandátov a potom ako chcete, ako si predstavujete eh, vašu spoluprácu s našim petičným výborom a prípadne s ďalšími inštitúciami. Ďakujem. Pán Bustináro. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán Európsky ombudsman, je mi cťou a potešením, že vás môžem privítať medzi nami na tomto vypočutí. Pod vašim vedením došlo k úzkej spolupráce medzi našim petičným výborom a Európskym ombudsmanom a vďaka tomu európsky občania dneska lepšie vidia, aký rozdiel medzi dobrou správou a zlou správou. A to je naozaj niečo, čo je veľmi dôležité. Niečo, čo by sme mali ešte ďalej rozpracovať. V tomto kontexte ste ochotní s nami spolupracovať, ste pripravení spolupracovať na vytvorenie spoločného mechanizmu, na riadenie petícií, tak aby sa zlepšil vzťah medzi Európskym parlamentom a Európskym ombudsmanom? Ďakujem veľmi pekne. Grazie, Ďakujem. Vážený pán ombudsman, Vážený pán Diamanduros, chcem sa ospravedlniť, hovorí pani Hankis, pretože sa bude možno trošku opakovať. Ale vo vašich písomných podkladoch aj vo vašej terajšej prezentácii, ktorú považujem za veľmi presvedčujúcu, sú isté záležitosti, ktoré by sme si mali prediskutovať ako veľmi dôležité pre nás, ale niektoré som zasa nenašla vo vašich podkladoch, napríklad práva národnostných menšín. Už som hovorila predtým na túto tému a predtým som neuvádzala príklady, ale teraz ich uvádzať budem. Môže sa stať, že v jednom členskom štáte Európskej únie povie, e, nariadi zákon, že miestna národnostná menšina nesmie používať svoj materinský jazyk. Je to kolektívne porušenie, porušenie kolektívneho práva a zároveň je to porušenie jednotlivých individuálnych práv. Je to individuálne utrpenie a bolesť. Otázka znie, čo sa s týmto dá urobiť. Čo sa dá podľa vášho názoru urobiť, aby sa napravila takáto situácia? Ako by sme mohli nájsť pokojné riešenie? Bez toho, aby sme sa obratili chrbtom k takýmto porušeniam ľudských práv. Toto sú ľudské práva skupín, ľudské práva jednotlivcov, ktoré sa porušujú, ktorých sme svetkom, ktorého porušovania sme svetkom a ktoré sa musia vyriešiť. Ale to je skôr taká abstraktnejšia úroveň. Chcela by som povedať, že je tu aj iná úroveň dôležitosti. Nielen, že chceme napraviť nepravosť a riešiť konflikty, ale v Európskej únii to vytvára akýsi pocit sklamania, akýsi pocit, že Európska únia necháva svojich občanov na pospas, že sú tu problémy, ktoré Európska únia riadi a venuje sa im, a potom sú zasa oblasti, možno ktoré sú aj zemepisne vzdialenejšie, ktorým sa až tak nevenuje. Ľudia však nechápu, prečo EÚ odmieta venovať sa záležitostiam doma, na svojom vlastnom území, hoci porušovanie práv práve na jej území narúša spoločné hodnoty, ktoré sú veľmi dôležité pre bezpečnosť EÚ, pre úctu, ktorú európsky občania k sebe navzájom chovajú, pre ľudskú dôstojnosť. Myslíte si, že vidíte cestu, ako by sa takéto konflikty dali vyriešiť, ako by sme mohli odstrániť takýto dvojaký meter? A na všeobecnejšej úrovni, vracajúca k tomuto dvojakému metru, ako by ste zabezpečili v praxi ako ombudsman že naozaj kompetencie jednotlivých národných štátov a kompetencie na európskej úrovni sa nebudú nastavovať tak, že ponechajú medzi sebou šedú zónu. Ďalším rečníkom je pani Kinga Gons. Vážený pán Diamanduros, ďakujeme za rozsiahle oboznámenie s vašimi budúcimi plánmi. Čo by ste robili inak? Znie moja otázka. Aké zmeny by ste očakávali Napríklad po tom, čo Európska Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti. Ale pre, mám úplne inú otázku. Hoci všetky tieto otázky by sa mali položiť. Po plenárnej schôdzi ste veľmi často na plenárnych schôdzach ste odpovedali na otázky občanov. Ja si myslím, že veľmi citlivá záležitosť, keď ľudia vedia, že môžu sa dočkať odpovede a že ak urgentne položia otázku, dostanú odpoveď včas. Ako by ste videli ten časový rámec? Ako by ste to robili vy? Ako rýchlo by ste odpovedali na otázky občanov? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Teraz pani Wallis. Veľmi pekne ďakujem pán Diamandoro za veľmi jasnú, pozitívnu prezentáciu. Mám dve veci, na ktoré sa vás chcem spýtať. Prvou je tá, že ak vezmeme do úvahy vašu službu európskym inštitúciám a e, manuál, ktorý ste vytvorili vo vašom úrade, sú tu ešte stále veci, ktorým musia čeliť európsky občania, kedy sa potýkajú so spletitým prostredím, môžu napísať predsedovi parlamentu, môžu napísať petičnému výboru, môžu sa obrátiť na vás, alebo môžu napísať Európskej komisii. Je to veľmi metúce pre bežného občana. Otázka znie, ako by sme mohli zjednodušiť cestu občana k nám, ako by sme mohli jasne dať najavo, kde hľadať odpoveď, aby občania sa ne obracali tej isté veci na viaceré inštitúcie. Aký portál by sme mohli vytvoriť, aby sa toto odstránilo? Čo sa týka inšter, interinstitucionálnych dohôd, myslím si, že stav je permanentný, napríklad rada nebola tým najlepším modelom, modelom transparentnosti za ostatné roky. Ako by ste sa vysporiadali s týmto problémom? A ako by ste sa dostali do kontaktu s národnými parlamentmi, ktoré by mohli lepšie spolupracovať pri legislatíve. A čo sa týka národných parlamentov, ako by mohli dozerať na novo sa vynárajúce európske inštitúcie, novo vznikajúce európske inštitúcie. Veľmi pekne ďakujem. Aj ja by som si dovolila vám poďakovať za vašu prácu aj za prezentáciu. Po Lisabonskej zmluve, keď vstúpi do platnosti, budeme sa opierať o dva nové články, ktoré nám dajú právny základ na zlepšenie administratívy spravovania úradníckej práce. Mohli by ste nám povedať, ako s týmto naložíte, s týmto potenciálom, s touto šancou? Ako by ste prinútili úradníkov rozumnejšie spravovať veci verejné. A takisto, čo sa týka monitorovania rozličných agentúr, inštitúcií, ako by ste posilnili dohľad nad tým, čo sa deje v týchto inštitúciách, lebo toto by mohlo približiť občanov k inštitúciám. Veľmi často totiž agentúry, keď sa stretávajú s občanmi, táto blízkosť nie je taká, ako by sme si želali. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Čikester. Chcel by som poďakovať a oceniť vás za to, čo ste doteraz dosiahli, aj za energetickú prezentáciu. Je jasné, že ste plní nadšenia, aby ste pokračovali vo svojej práci, ale chcel by som sa vás spýtať, čo by ste pokladali za vaše najlepšie rozhodnutie, ktoré ste prijali za celú dobu, ktorú ste boli v úrade? A druhá otázka, aká vec, ako, aké rozhodnutie ľutujete, ak také niečo bolo? Rád by som bol, aby ste sa vyjadrili k týmto dvom veciam. Vo vašich písomných podkladoch ste sa vyjadrili k inštitucionalizovaní kritických záležitostí. Ja si nie som istý, či tomu správne rozumiem a či ste odpovedali na konkretizáciu a vyjasnenie tejto veci, čo sa týka rozšírenia EÚ. Slovo má ďalší rečník, ktorým je Chontis. Pán Chontis. Ďakujem, pani predsednička. V Európskom parlamente sme nedávno riešili správu panda, pána Diamandurosa, ktorá sa týka parlamentnej práce. A ja mám viacero otázok. S vašimi skúsenostiami, pán Diamanduros, ktoré sa týkajú regionálnych a národných ombudsmenov, akým spôsobom by sa mohli vyriešiť tieto záležitosti. Myslíte si, že je treba propagovať istú kultúru služieb v európskych inštitúciách? Viem, že to nie je jednoduchá úloha, pretože inštitúcie sú spletité, komplikované, Častokrát tam nie sú volení zástupcovia ľudu, ktorí veci riešia. Ako by sme teda mohli postupovať v tejto oblasti? Ako nastoliť práva tak, aby európsky občan mohol presadzovať svoje práva? Predsa ich najprv musí poznať, aby ich mohol presadzovať. A tieto veci nie sú veľmi známe medzi občanmi. Čo urobiť preto, aby sa občania lepšie vyznali, lepšie boli informovaní, aby poznali svoje práva? Možno aj ďaká ombudsmenovi by sa mala informovanosť zvýšiť. Ďakujem. Vážený pán Diamanduros, aj ja som mal možnosť preštudovať si vaše materiály v kontexte zo správu pána Paliadora. Je to naozaj pôsobivé, čo ste dosiahli. Ale Európska únia vstupuje do novej éry, pretože začne platiť Lisabonská zmluva. A parlamentný život a práca možno nebudú automaticky hladšie a ľahšie. Musíme spolupracovať s ďalšími inštitúciami a verím, že to platí aj pre inštitúciu ombudsmena. To znamená, že mnohé veci treba najprv vykonať, uviezť do praxe. Je tu mnoho zmien, ktoré treba nastoliť. Čo si myslíte vy? Konkrétne, aké máte predstavy o tom, aby sa inštitút ombudsmena zefektívnil v ére Lisabonskej zmluvy. A skôr mám na mysli konkrétne veci, reálny život, nie teoretické úvahy. Vážený pán Diamanduros, máte slovo, môžete odpovedať na tieto otázky. V, potom bude spontánna rozpráva, keď vždy aj. Madame Gruny, je vous remercie beaucoup pour vos remarques. Pani Gruny, ďakujem veľmi pekne za vaše vyjadrenie. E, mm, je vždycky ťažké odpovedať na otázku, e, mm, keď sa pýtate, nemyslíte si, že sa snažíte toho spraviť priveľa? No v podstate preto som sa do toho pustil, že som si myslel, že ešte stále mám čo spraviť 6 rokov som vykonával túto funkciu. A ako som vám povedal, keď sme sa nedávno stretli, myslím si, že sa v podstate snažíme spraviť uh, o, o, okolo inštitúcie ombudsmana, vytvoriť akýsi akýsi klíma dôvery medzi ombudsmanom a obyvateľstvom. To je dlhá, zložitá cesta, ktorú máme pred sebou. A v každom prípade, ak Európsky parlament ma zvolí opätovne, tak dostanem príležitosť pokračovať v tej práci, ktorú som začal. A čo sa týka toho, čo by som po prípade ešte chcel spraviť, čo by som rád spravil, to všetko sa týka oblasti informovania obyvateľstva je to zložitá oblasť, ale stojí za to pustiť sa do toho. Vyžaduje si to množstvo úsilia, aby sa zvyšila osveta a informovanosť občanov, ale som ochotný a pripravený vydať sa na túto cestu. E, na dosiahnutie cieľov proste táto, táto cesta nikdy nemá konca. Vždy je čo robiť, sú určité veci, ktoré ombudsman musí jednoducho spraviť, ale Európsky ombudsman by nemal sa snažiť to preháňať e, zabezpečiť dobré správanie sa e, správy verejnej, zabezpečiť transparentnosť a vždy sa snažím hľadať nové cesty, ako dosiahnuť tieto ciele. A k tej ďalšej otázke, ktorú ste spomenuli, tá spolupráca, ktorú som mal doteraz s petičným výborom za celé roky, tá bola naozaj mimoriadne plodná a, užitoč- a dôležitá. A to už som povedal predtým. Myslím si, že v tejto oblasti ratifikácia a vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy zajtrajším dňom e, bude mať veľký prínos pre Európsky parlament aj pre ombudsmana, pretože sa nám otvára obrovské množstvo príležitostí. Napríklad Európskemu parlamentu by mohol využiť príležitosť spolupráce s národnými parlamentmi aj vzhľadom na to, že tu už mám dobrú spoluprácu a vytvorenú sieť s národnými a regionálnymi ombudsmanmi. Tu si viem predstaviť príležitosť pre mňa na lepšiu a užšiu spoluprácu s národnými parlamentmi a s ich výbormi, či už výbormi pre európske záležitosti alebo správnymi výbormi. Takže ja by som mohla využiť všetky príležitosti, ktoré existujú cez kolegov, príležitosti, ktoré nám ponúka Lisabonská zmluva, ale podarí sa mi to, veď mám väčšiu šancu na to, aby sa mi to podarilo, ak budem mať takú podporu, ako som mala vždy v minulosti zo strany petičného výboru v Európskom parlamente. A na záver, samozrejme, že spolupráca s ostatnými naši regionálni a národní kolegovia e, mám v úmysle v, na, v maximálnej možnej miere využiť to, čo nám ponúka Lisabonská zmluva, aby som zvyšil možnosti, ktoré ponúka sieť európskych ombudsmanov aby sme mohli spraviť viac v porovnaní s tým, čo sme spravili doteraz. Na funkcii ombudsmana je vzrušujúce to, že nemáte hranice, vždy máte možnosť nájsť nový spôsob, ako veci riešiť. A podľa mňa je mimoriadne stimulujúce to obrovské nadšenie kolegov v členských štátoch a v regiónoch. A preto spravím všetko, čo je v mojich silách, aby som podporoval uh, toto nadšenie a prácu, ak ma opätovne zvolíte. Pán Stunárov, zodpoviem na vašu otázku veľmi priamo a otvorene. Možnosť spoločného mechanizmu. Poviem to takto na úvod musím zopakovať to, čo som už povedal. Ombudsman, ja ako ombudsmana poznám aj svojho predchodcu, som naozaj využíval, v podstate mal naozaj veľmi prospech, veľký prospech z ochoty tohto výboru a parlamentu podporovať činnosť ombudsmana. A ja si myslím, že to je dobré východisko. Inými slovami, ďalšia, hĺbšia spolupráca a opätovne musím povedať, že Lisabon je mimoriadne dôležitým medzníkom vývoja. Ombudsman Európsky ombudsman môže spolupracovať s regionálnymi a miestnymi národnými ombudsmanmi na viacerých úrovniach. Tá sieť, ktorú sme vytvorili predtým, v rámci nej národní a regionálni ombudsmani predkladajú svoje žiadosti Európskemu ombudsmanovi v prípade, keď potrebujú si objasniť vysvetlenie európskej legislatívy. To významným spôsobom tých, počet takýchto žiadostí vstúpol za posledné tri roky a teraz si predstavujem a viem si predstaviť, že sa to ešte ďalej prehlbí, pretože Lisabon otvorí ďalšie príležitosti medzi parlamentného prepojenia, čo bude znamenať, že ja budem mať príležitosť vyzvať mojich národných kolegov, aby využívali svoje národné parlamenty e, cez tieto žiadosti a tým sa vlastne posilní posilní tento vzájomný kruh, bude viac vybrovať, bude živší, ale v končnom dôsledku v podstate vyvolá vyššiu pozornosť občanov. My sme doteraz využívali už existujúce štruktúry siete. Máme diskusné fórum, a toto fórum využívame na to, aby sme navzájom kolegov na regionálnej rovnej úrovni informovali o konkrétnych príkladoch a problémoch. Poviem konkrétny príklad. Bola tu iniciatíva ohľadom možnosti vytvorenia ombudsmana pre pacientov. Právo na zdravie a práva pacientov z definície spadajú do kompetencie národného či regionálneho ombudsmana Eh, je to trošku prirodzené a trošku ich to trápilo, keď sa zaopäť dozvedeli o tom, ako to funguje na európskej úrovni a tá možnosť pracovať cez sieť a, a cez toto diskusné, diskusné fórum. Obratili sa na nás, my sme im to vysvetlili, poskytli sme informácie a podarilo sa nám uh, nájsť synergie jednak tým, že sme si vysvetlili tie veci a jednak tým, že my sme zase lepšie pochopili, čo trápi ľudí na národnej úrovni a čomu nerozumejú. Takže Poviem to inak. Nepredstavujem si, že je tu potrebné vytvoriť spoločný mechanizmus. Viem si predstaviť možnosť ďalšieho šírenia, budovania, nadstavby, dobudovávania existujúcich mechanizmov a využívania príležitostí, ktoré ponúka Lisabonská zmluva na to, aby sme ďalej rozširovali tieto mechanizmy, ktoré existujú, aby sme tu mali viacnásobné kontakty a viaceré úrovne spolupráce. spoluprácou s parlamentom, so sieťou ombudsmanov na národnej regionálnej úrovni. A to všetko vyprodukuje, vytvorí synergie, ktoré budú mm, užitočné pre občanov. Um, Pán Hankis, chcel by som sa poďakovať za túto otázku. Úplne si uvedomujem vaše obavy. Viem, že u vás máte ombudsmana pre menšinové otázky. Úzko spolupracujem, som spolupracoval s pani Kartenbach, keď bol ombudsmanom pre menšiny a takisto uh, som spolupracoval aj e, v prípade, keď e, sa riešili otázky národnostnej menšiny Eh, aj problémy v regióne. Uvedomujem si, naozaj si to uvedomujeme. Ako ombudsman spravím všetko, čo je v mojich silách, ma opätovne zvoliť za to, aby sme sa mohli zapodievať touto problematikou. Poviem vám, že naozaj veľmi citlivo reagujem na tieto veci a naozaj ma veľmi trápia. Takisto vám poviem ešte ďalšie dve veci. Ako európsky ombudsman som dostával mimoriadne málo sťažností na tému menšín. Väčšinou sa tie stiažnosti týkajú údajného porušovania práv rómskeho obyvateľstva v členských štátoch a právne prekážky pre mňa spočívajú v tom, že to všetko vlastne spadá mimo môjho mandátu, pretože to spadá do mandátu kolegov na národnej a regionálnej úrovni avšak vnímame otázku menšín v tom väčšom zábere ako zraniteľné skupiny, a nehovoríme len o etnických skupinách, tak potom jednoznačne ombudsman tu vykonával množstvo činností, ktoré súvisia nie len s diskrimináciou na základe veku, ale aj mal som napríklad veľmi dôležitú iniciatívu, ktorú som rozpracoval na tému detí so špeciálnymi potrebami, e, čo je v podstate naozaj morálne explozívna problematika. Riešil som to a predložil som aj špeciálnu správu tomuto výboru a tomuto parlamentu. Takisto som spustil vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy a verejné konzultácie na tému zraniteľní ľudia v zmysle e, postihnutí spoluobčania. Čiže tu množstvo iniciatív, ktoré som prijal, ktoré svedčia o tom, že ombudsman sa už hodne angažuje v oblasti riešenia problematiky zraniteľných skupín v rámci môjho mandátu. Samozrejme, musí to byť v súvislosti s rovskými inštitúciami. Takže moja vlastná odpoveď na vašu otázku znie, som pripravený spolupracovať s akoukoľvek inštitúciou, či to bude tento parlament, tento výbor, alebo moji kolegovia na národnej a regionálnej úrovni, aby sme podporovali presne e, riešenie problémov uplatňovania dvojitého metra, o čom ste hovorili. Avšak mám určité obmedzenia, keďže môžem riešiť iba otázky európskych inštitúcií zo zákona. V podstate riešim iba tie problematiky, ktoré sa týkajú európskych inštitúcií. To sú moje obmedzenia. Pán Demanduros, môžem vás požiadať, aby ste odpovedali hutnejšie, pretože už teraz e, v podstate sme e, prečerpali pre, čas a ešte máme stále otvorenú diskusiu. To je vždycky problém akademikov, ktorí sa stanú obudsmanmi, ktorí sa snažia obširne odpovedať na otázky. Pán, dobre, pokúsim. Aká bola otázka? Zníženia času riešenia stiažnosti tejto otázke by som sa čo najjednoduchšie vyjadril tak, že trvá 3 mesiace vyriešiť jednoduchý problém. A pamätajte, že riešim veci v 23 troch jazykoch. Ja sa snažím ešte znížiť túto časovú hranicu. Spolupracujem s ľuďmi z môjho úradu, aby občania čo najskôr dostali odpovede na svoje otázky a dúfam, že sa mi tá, toto úsilie podarí. Pani Wallis, ďakujem vám Teraz som pod tlakom e, predsedničky kvôli času. Samozrejme, že spoločný portál by bol výborný. Ja ako ombudsman sa pohybujem presne v tomto smere. smere máme už aj konkrétne e, výsledky. Interaktívny sprievodca, ktorý sa spustil na začiatku tohto roku ako súčasť novej web stránky, tento interaktívny sprievodca bude navádzať ľudí otázkami, tej správnej osobe. Čiže vidíte, že aj ombudsman pracuje týmto smerom. Spolupracovali sme aj s Europe Direct, teda sme súčasťou siete, ktorá, ktoré je možné klať telefonické otázky a ľudia dostanú priamu odpoveď v sieti Europe Direct, tak už nemyslím si, že by sa mohli stiažovať na zdlhavosť. Čo sa týka transparentnosti, e, ste počuli o zvláštnej správe ktorá sa predkladala rade. Teším sa na spoluprácu s novým zložením rady, ak budem zvolený a môjim úmyslom je, aby sa lisabonské možnosti uplatnili a aby tento parlament pracoval s radou transparentným spôsobom, aby sa napredovalo v agende, ktorú obi tieto inštitúcie riešia. Navrhol som už, zmienil som sa ako využiť Lisabonskú zmluvu tak, aby sa ňou podporila práca aj národných parlamentov alebo jej aplikáciou a budem pokračovať vehementne v tomto smere. Pani Auken, pochopil som vašu otázku, ale je ťažké na ňu odpovedať e, zrýchlene. Článok 298 o fungovaní únie by mohol slúžiť ako základ pre prijatie zákona, a to zák- tento zákon by bol zákon o dobrom spravovaní a riadení únie. Som pripravený spolupracovať s týmto výborom. Myslím si, že pre mňa alebo pre európskeho ombudsmana akéhokoľvek. A tento výbor je veľmi dôležité spolupracovať, aby výsledok pre občania bol čo najlepší na legislatíve, aj na legislatíve. A ja budem veľmi rád, keď budem môcť sa podielať aj na takejto práci. Ako lepšie monitorovať? No už myslím si, že jediný spôsob, ako to dokázať, je zintenzívniť úsilia ombudsmana. To som sa snažil opísať vo svojom e, prejave. Ak, je, ak budem zvolený, presuniem dôraz smerom na agentúry z inštitúcií, aby naozaj poskytovali tzv. kultúrny servis, aby monitorovali a boli v úzkom kontakte s občanmi. Teraz pán Chichester, veľmi pekne ďakujem za poznámky, ktoré ste predložili. A čo, čo bolo moje najlepšie rozhodnutie? Myslím si, že jedným z mojich najlepších rozhodnutí bola špeciálna správa tomuto parlamentu a týkala sa ľudí so špeciálnymi alebo zvláštnymi potrebami. Myslím si, že toto je zdrojom mnohých obav na spoločenskej úrovni a je to aj súčasť stability spoločnosti. Deti so špeciálnymi potrebami, ich vzdelávacie potreby je téma, ktorá rezonuje v, spomedzi rôznych legislatívnych aktov Európskej únie a ja som hrdý, že som sa na ňom spolu podiela. Čo ľutujem? Nechcem vo vás vylovať dojem, že sa vyhýbam odpovedi. Priznám sa, že som stredne silne ľutoval to, že som nebol schopný vysvetliť svoju pozíciu tomuto parlamentu, konkrétne tomuto e, výboru, čo sa týka príspevkov pre poslancov, dodatočných príspevkov k platu. Myslím si, že parlament tlačil smerom k transparentnosti. Ja som súhlasil, ale existuje tu istá sivá zóna, ktorú sa mi nepodarilo dostatočne vysvetliť. Ako inštitucionalizovať všetky následné akty? Myslím si, že som už dosť hovoril o tom, ako sa chystám konať, ale podľa mňa, nielen ja osobne, ale aj moji zamestnanci musia zabezpečiť kontakty s národnými legislatívnymi orgánmi na úrovni inštitúcií. Ehm, Váž, vážená pani predsednička, zdá sa, že sa blížime ku koncu môjho vymedzeného času a budem čo najstručnejší, aby som ho využil naplno. Myslím si, že som už vysvetlil, ako chcem pracovať s národnými a medzinárodnými mediátormi. K tomu sa už nebudem vracať. Ale otázka na to, ako by som podporoval kultúru služieb to je čosi, čo som už začal, čo sa odštartovalo. Je to niečo, samozrejme, čo je možné rozvinúť aj na vyššiu úroveň a je možné posunúť ďalej vzťahy medzi Európskym ombudsmenom a ďalšími inštitúciami. Nie všetky ustanovizne sú zložené z úradníkov, ktoré by boli volení, ale tie najdôležitejšie, ako je napríklad Európska komisia, kolegium komisárov a služby komisie, e, sú ustanovizňami, s ktorými sa dá rozvíjať spolupráca ďalej. Národné parlamenty nadobudli váhu, väčšiu váhu, keď vstúpila do platnosti e, Lisabonská zmluva. Pán Salavrakos, myslím si, že som už odpovedal na túto otázku verím, že Lisabonská zmluva ponúka nové šance a budem veľmi rád, keď budem môcť preskúmať nové cesty, ktoré sa predo mnou otvorili, ak ma zvolíte. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Pán Diamandoros, srdečná vďaka a blážame vám k tomu, čo ste doteraz urobili a Inak dovolte mi, aby som vám zablahoželala aj e, vďaka, ale teda kvôli vašim úplným odpovediam, ale aj preto, lebo ste na tie otázky odpovedali veľmi otvorene. Len dve veci. Keď ste odpovedali na otázku, čo by mali európske inštitúcie urobiť preto, aby pre občana prinášali lepšie služby, vy ste e, tu uviedli 6 aspektov a niekoľkých by som zachcela venovať. Za prvé, že by mali byť od občania informovaní o tom, ako môžu uplatňovať svoje práva. To je jedna vec. A druhá vec, že by sa malo občanom vysvetľovať a to vysvetľovať v jazyku, ktorý rozumejú. A to je mimoriadne dôležité, pretože vašimi prácami vašou prácou, pardon. Pretože vaša práca môže prispieť k tomu, aby sa to, čo považujeme alebo označujeme za európsku ideu, aby sa to mohlo šíriť. A na základe toho, čo o vás viem, aj na základe vašich e, písomných e, odpovedí a aj ústnych, vkladám do vás veľa nádejí. Aj ja by som chcela, čo sa týka mojich kolegov v petičnom výbore, ja by som tu pred nimi chcela povedať, že čo sa týka mojej práce, tu um, šlo o správu a prácu um, o Európskeho ombudsmana v roku 2008. Tu som dosiahla, dospela k hraniciam e, nestranickosti. Ja som bola menovaná Európskym parlamentom, aby som sa vyjadrila e, k práci inej e, inštitúcie na, na špici bol Grék a ja vám môžem povedať, že som bola mimoriadne hrdá na to, ako som to zvládla a čo všetko e, sa nám podarilo urobiť. Vy ste hovorili, že by sme mali um, preskúmať prostriedky z vlastnej iniciatívy bez toho, že by sa reagovalo na nejakú, na nejakú stiažnosť. Čo by to mohlo byť? Áno, ďakujem vám. Nuž, možno e, to nie je e, také jasné, ako som očervenil, keď som počul vaše komplimenty, ale od e, ombudsmana mož, možno skutočne očakávať, že bude, že bude v tom, čo bude hovoriť, že bude hovoriť teda pravdivo a ja chcem dostať požiadavkám svojho úradu, pokiaľ by som do neho bol ustanovený, aj v tom, že s vami budem hovoriť veľmi otvorene a ja chcem takisto e, komunikovať všetkými možnými e, jazykmi a e, ja som presvedčený o tom, že je potrebné, aby ľudia mohli komunikovať vo svojom vlastnom jazyku a preto sa o to budem zasadzovať. Ďakujem pani Paliadeli. Čo sa týka týchto skúmaní, toto je veľmi e, dôležitý nástroj v rukách ombudsmana a musí byť nasadzovaný skutočne veľmi citlivo a hlavne len pri veľmi dôležitých otázkach, napríklad čo sa týka systematického problému, ktorý sa znova a znova vynára v určitej inštitúcii alebo v nejakom mimoriadne dôležitom, v nejakej mimoriadne dôležitej súvislosti, aj keď by sa týka len jednej osoby. Ja za moju stranu som sa pokúšal využívať tento nástroj, tak, aby som poukazoval na systematické problémy, systémové problémy, ktoré sa objavujú a aby som takisto všetko nejakým spôsobom e, smeroval k občanom. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Máme ešte dve minúty. E, po, dám slovo pani Haku, Hakin a potom e, ostatným. Chcela by som sa ospravedlniť za to, že som tu nebola od začiatku, ale často v parlamente, ako ste si iste vedomi, treba urobiť viac vecí naraz. Rada by som vás pochválila, uznala vám to, že ste spomenuli záležitosť príspevkov pre poslancov. Myslím si, že treba riešiť aj zložité, nepríjemné veci a Niekedy treba sa postaviť za veci aj na takejto pôde. Iba dve stručné poznámky spomenuli ste že nielen treba hovoriť ľuďom im ich vlastným jazykom, a nemyslím tým napríklad grečtinu alebo taliančinu, ale jednoduchým jazykom, jazykom, ktorý ľudia rozumejú. Často inštitúcie majú svoj vlastný jazyk, ktorým sa vnútri dohovárajú a podľa mňa toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Moja otázka znie, viem, že ste prešli istú cestu týmto smerom. Máte ešte ďalšie plány, aby sme sa prihovárali ľuďom, takým jazykom, ktorým je zrozumiteľný, nie je učený, komplikovaný. A aby sme nesľubovali občanom, ako môžeme splniť. Ďakujem. Thank you very much. I, I appreciate... Ďakujem pekne, oceňujem, že ste sa takto vyjadrili aj k tej veci, ktorá sa týka prídavkov k platom poslancov. Teraz k vašim otázkam. Povedal by som to takto. Fascinujúci aspekt dobrého správovania administratívy je to, že je niečo otvorené, že sú tam rozličné šance a alternatívy a vtedy môžu byť ľudia proaktívni. Som si vedomý toho, aby som neprekračoval isté hranice, ale zároveň som si vedomý toho, že sú obrovské možnosti, potenciál, kde sa môžeme prejavovať imaginatívne a tvorivo v prospech občanov. Vzal som do úvahy to, čo ste mi povedali. Uvedomujem si, že treba nevzbudzovať falošné očakávania. Zvyčajne som skôr madam známy kvôli opačným postojom. Vždy sa pokúšam splniť to, čo som slúbil a takto budem postupovať aj ďalej. Oceňujem váš príspevok a celkom iste budem používať neučený jazyk, jednoduchý jazyk a toto sa dá robiť opatrne, ale aj proaktívne, aj imaginatívne. Ďakujem za vaše poznámky. Ďakujem veľmi pekne, pán Diamanduros. A teraz sa s vami rozlúčime a môžeme prejsť k vypočutiu posledného kandidáta. Pán Monet. Place Mrs. Mazzoni. Uh, we welcome Mr. Monet. Vítame pána Moneta a dostá, dávame mu slovo, aby sa k nám vyjadril. For the next 15 minutes. Najbližších 15 minút máte slovo.